Chcem upozorniť na to, že v treťom kole volieb chcem na to upozorniť, že v treťom kole volieb e, stačí jednoduchá väčšina. Pán Luke? Herr Präsident, können Sie bitte erläutern? Pán predseda, môžete prosím vysvetliť, že aké je možné, e, že e, sa odovzdali neplatné hlasy? Vielleicht Ja. können... Áno, môžete hlasovať. E, potom e, stroj e, registruje vaše hlasovanie a potom môžete všetko vymazať a potom ste neodozdali žiadny hlas a nepočíta sa to ako platné hlasovania. Máte možnosť zrušiť vaše odozdanie hlasu, takže jedenkrát to stlačíte, potom stroj zaregistruje, že ste stlačili a potom následne vymažete to a potom je váš hlas neplatný. A to je, mm, tak povediať, ako by ste odozdali prázdny hlasovací e, lístok, e, e ako je e, mm, tomu pri e, hlasovaní cez lístky a považujú sa to za neplatné. Ideme k ďalším voľbám, takže prosím, e, doplňte tam mena a ja potom dostanem dva signál, že kedy môžem otvoriť toto kolo volieb. Ja, ich muss mich korrigieren. Musím sa opraviť, eh, práve eh, ma upozornili eh, na chybu, ktorá sa týka pana Vanarna. To bola chyba moja, ja som prečítal zlé číslo. Pán Ren mal 304 hlasov, nie 380, takže sa ospravedlňujem a vzhľadom na to nebol zvolený a potom e, v e, tomto treťom volebnom kole bude tiež e, zaradený ako kandidát, takže keďže to bola moja ľudská chyba, že som tu prečítal nesprávne číslo, takže pán Ren, prosím o ospravedlenie, musíte sa ešte v treťom volebnom kole zúčastniť. No, môžeme teraz otvoriť kolo volie. Pán Kasper ďakujem za upozornenie. Ďakujem. Teraz ideme e, k tretiemu kolu volieb. Mena boli e, zobrazené, takže otváram tretie kolo volieb. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Hlasovali všetci, kolegyne, kolegovia? E, zaoberá sa ešte niekto e, voľbou? Ešte niekto stále volí? Nie? Takže zatváram e, toto kolo volieb. odovzdané hlasy 706, platných 690, neplatných 16, e, väčšina 346. E, Absolutná väčšina, no teraz stačí jednoduchá väčšina, pán Ren 377, pán Lambsdorff 365, e, pani Lunaček 319, pán Papadimulis 302, pán Čarnecký 284, pán Kastaldo 110. Takže e, vyhlasujem, že zvolení boli pán Ren, pán Lambsdorff, pani Lunaček, pán Papadimulis a pán Čarnecký. Nimmt irgendjemand die Wahl nicht an? Eh, je niekto, kto by nepríjmal tieto voľby? Eh, nie je to tak, takže mm, gratulujem všetkým zvoleným kolegom a tým eh, pádom je predsedníctvo parlamentu zvolené. Čo sa týka voľby kvestorov, navrhujem, že lehota na menovanie kandidátov je zajtra o 10. ráno v stredu 2. júla. Mm, prosím, aby e, ste kandidátov e, nahlasovali e, v kancelári R0012, to je mm, kancelária predsedníctva, vedľa kancelárie generálneho riaditeľa a mm, tým pádom zatvárame schôzu a zajtra o 9.00 bude pokračovať.